mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Kolegovia, prosím, usaďte sa. Qui aura de la place pour chacun. Dúfam, že všetci si nájdu miesto, kam by sa usadili. Dúfam, že sa pomestíme. Vraciame sa teda k programu presne o 14.30. Chcel by som pripomenúť jednu zmenu v programe Konkrétne začneme popoludne tým, že sa budeme venovať oznámeniam z dnešného dopoludnia, čo sa týka štúdie z tematického oddelenia pre rozpočtové otázky. Pôjde o analýzu pokroku finančného výkonu, taktiež čo sa týka štruktúrnych fondov Európskej únie. Chcem sa poďakovať pánu Fabianovi Galovi za to, že bol ochotný predlžiť e, toto naše stretnutie spolu s ním a aj o túto popoludnejšiu časť. Ide o štrukturálne investičné fondy. Maximálne 20 minút budeme venovať tomuto bodu, potom e, sa budeme venovať otázkom obrany. Začneme teda i hneď e, nadväznosti. Claire Moody nám priblíži túto tému. Teší nás, že je tu medzi nami. Ona zastupuje podvýbor sede máme veľmi príjemné spomienky, keď ešte bola súčasťou nášho výboru pre rozpočet. Dnes do poludnia sme okrem toho ešte preložili jedno hlasovanie, ktoré sa týkalo prevodu číslo 18. Potrebujeme doplnkové informácie a dohodlo sa, že budeme môcť pristúpiť k hlasovaniu o 17.20 alebo okolo 17.20. Tlmočníci majú oznám na úvod bolo im totiž e, znemožnené štrajkovať niektorým. Tlmočníci, konkrétne slovenská kabína, by rada informovala poslucháčov, že prebieha 36. dňom protestná akcia, keď nám boli vnútené pracovné podmienky bez toho, aby sa s nami efektívne komunikovalo. Na tejto schôdzi sa to prejaví tým, že budeme tlmočiť len do dohodnutého času do 17.30.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 rien entendu. Bon. Eh bien, Monsieur Gall, voulez-vous bien reprendre Pán Gall, vraciam vám slovo, aby ste mohli pokračovať tam, kde ste prestali dnes dopoludne. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za to, že máme možnosť ukončiť túto našu prezentáciu dnes popoludní. Vrátim sa k angličtine. Hovorili sme o možných dôvodoch e, pre omeškania v koheznej politike. Táto prezentácia vlastne tiež bola presunutá, trošku sa omeškala z neočakávaných dôvodov, tak ako je to aj v prípade koheznej politiky, teda je to taká paralela. Ešte predtým, ako nás prerušili, hovorili sme o návrhoch na obdobie po roku 2020. Spomenul som viacero možných výhod, ktoré by však e, sa mali vnímať s rezervou, pretože sú tam isté vedľajšie aspekty flexibilita, pružnosť, e, to je vítaný faktor, ale nesmieme zabúdať, e, že kohezná politika zahrňa dlhodobé plánovanie a tiež dochádza k zmenám v operačných programoch a to môže spôsobiť tiež omeškanie čoraz väčšia pozornosť výsledkom musí prenechá tiež dostatok času na nastavenie, na plánovanie zjednodušenie, také opatrenia, ktoré majú za cieľ zjednodušenie, tie sa musia prejaviť aj v praxi. Príliš často vidíme, že sa hovorí o zjednodušení, ale potom v praxi sa ukáže, že v skutočnosti sa veci dokonca ešte skomplikovali. Teda, ak chceme presadiť zjednodušenie, musí to byť citeľné v praxi ďalej. Koherentnosť a synergie to vítame, ale zároveň vnímame, že v legislatívnych návrhoch Fond pre rozvoj vidieka sa vyňal z balíka koheznej politiky a to komplikuje uplatňovanie integrovaných prístupov. V neposlednom lade tlak prijať legislatívu ešte pred voľbami je citeľný. Mohlo by to prenechať dostatok eh, času eh, na neskôr, aby sa to mohlo dostať efektívne do praxe, ale je potrebný dostatočne dlhý čas na preskúmanie legislatívy a taktiež na dôkladné rokovania. Čo sa týka teraz víziev spojených s tom, týmto návrhom, konkrétne podmienky, ktoré sú prísnejšie, môžu spomaliť alebo dokonca úplne zastaviť implementáciu v niektorých prípadoch. Navrhované e, zredukovanie na úroveň technickej pomoci môže mať dopad na počty pracovníkov a taktiež e, na administratívne schopnosti, ďalej e, zníženie miery spolufinancovania a predplatkov môže spôsobiť problémy s likviditou pre niektoré členské štáty. Zníženie faktora z N plus 3 na N plus 2, teda táto špatrovania medzi pridelením prostriedkov a minutím prostriedkov, to môže spôsobiť ťažkosti v prípade neočakávaných omeškaní. Ďalej účelové viazanie, teda isté percento sumy je viazané na konkrétne tematické ciele. To môže spôsobiť ťažkosti v niektorých členských štátoch, najmä čo sa týka príkladov, ktorých došlo k zmene kategorizácií regiónov. V niektorých členských štátoch sú veľké regióny, veľké oblasti, ktoré sú v prechodnej kategórii na záver teda môžeme povedať, že po omeškanom začiatku plnenie kohesnej politiky sa postupne rozbieha. Vidíme dosť veľké odchýlky medzi členskými štátmi, ale aj v jednotlivých členských štátoch, vzhľadom na zložité um, osobitosti koheznej politiky a ďalšie okolnosti. Jeden e, z faktorov v jednom operačnom programe môže spôsobiť omeškania v ďalších programoch, pričom na iné programy nebude mať absolútne žiadne dopady. Jasne sa okrem toho ukazuje, že sa vynakladá veľké úsilie na úrovni členských štátov aj na úrovni EÚ snahe vysporiadať sa s výzvami, a návrh na obdobie po roku 2020 je v tomto smere tiež e, prínosné, snaží sa vysporiadať s rôznymi výzvami. Teraz konkrétne e, závery, ktoré sa dajú vyvodiť. Poprvé, musíme si uvedomiť možné dopady pravidiel, ktoré sa prijímajú. Je treba ich e, vziať na vedomie ďalej po druhé. Musia sa stanoviť priority, konkrétne ciele tejto politiky musia byť jasné, či chceme skôr zamerať sa na prísne finančné plnenie, alebo či chceme ponechať dostatok času na prípravu, na nastavenie, na vytváranie stratégií a taktiež e, na absorbovanie poznatkov. Európska únia sa zaviazala k tomu, že chce veci zjednodušovať, harmonizovať, e, to by malo pokračovať a ďalej budovanie kapacity tiež dôležitým faktorom, ktorý by mal pokračovať. Tiež e, Členské štáty by mali využívať technickú pomoc e, prísne. Ďakujem za pozornosť, veľmi rád odpoviem na prípadné otázky. Merci, monsieur Gall, merci. E. Ďakujeme pekne, pán Gall, za vašu prezentáciu, za túto štúdiu a za jej závery, odporúčania, teda zjednodušenie, harmonizácia, agilita. nevyhnutnosť poskytovať technickú pomoc a podporu, tiež e, potrebná flexibilita v systéme. Myslím, že naši spolupravodajcovia PVFR, pán Olbricht a pani Toma, by sa mohli vyjadriť, mohli by oni nám priblížiť svoj postoj. Pani Toma, ako prvá ďakujem. Pán predseda, ďakujem za túto štúdiu Najskôr by som to rada vložila do kontextu, ak dovolíte, pretože od začiatku práce na, teda od začiatku platnosti aktuálneho viacročného finančného rámca eh, nás neustále upozorňujú, že miera absorpcie je e, veľmi nízka, čo sa týka e, eurofondov. Toto upozornenie však nie je úplne opodstatnené. To súvisí aj s obavami, ktoré vyjadrila komisia viackrát, totiž sa ukázalo, že tieto prostriedky možno nie sú vhodne nastavené, nie sú prispôsobené potrebám, nie sú relevantné. Tiež sa často vyvodzuje, že ich pridaná hodnota je eh, spochybnená a preto sme s istými pochybnosťami požiadali o túto nezávislú štúdiu, ktorá sa týka plnenia pravidel štruktúrnych fondov praxi. Robili sme to preto, aby sme sa oboznámili s aktuálnou situáciou a tiež chceme, aby do budúcna v ďalšom VFR, aby sme veci napravili, nastavili ich lepšie pre tieto fondy. To, čo ste nám povedali, vlastne viac menej znamená, aj keby boli omeškania, viac menej e, sú tam dosť paralelné e, skutočnosti, opravte ma, ak sa mýlim, v porovnaní s obdobím e, rokov 2009 až 2013 nie je tu nejaký priepasný rozdiel. Ja si teda z tohto odnášam, že sa to dá vlastne vysihnúť metaforou. Ten, kto chce zabiť e, svojho psa, povie, že mal besnotu. Teda tie obvinenia, ktoré často počúvame z rôznych strán, nie sú celkom opodstatnené. Je to možno e, taká účelová kritika. Parlament teda musí venovať veľkú pozornosť tak aby sa nepresadili isté tlaky, aby sa znížila miera prostriedkov v, v štrukturálnych fondoch. Na toto budeme klásť veľký dôraz. Tá miera absorpcie e, teda bola spočiatku nízka, to je spôsobené aj politickými dôvodmi, aj e, technickými dôvodmi. Spočiatku sa na tom podpísala aj kríza. Tie dôvody, ktoré súviseli s krízou, vy ste to nespomenuli, ale ja to spomeniem, ak dovolíte rozpočtové problémy v niektorých členských štátoch, tiež problémy s verejným deficitom majú za následok, že je tu trošku neochota púšťať sa do spolufinancovania v kontexte paktu stability a rastu európskeho semestra. Teda súvisí to je s externými dôvodmi. Okrem toho s tým súvisí aj zložitosť pravidiel je škoda, že tu nie je pani Gresle medzi nami. Chcela by som upozorniť tiež aj na postoj výboru pre kontrolu rozpočtu. Komisia predložila návrh na zjednodušenie. Parlament však často veci komplikuje. Myslím si, že využitie technickej pomoci tiež zlepšenie správovania týchto prostriedkov. To sú nepochybne dôležité veci a je treba ich napraviť. Ďakujem pekne, pán Olbricht. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že vo vašej správe je jedna veta, konkrétne na strane 9, ktorá je dosť zaujímavá. Tam sa hovorí, že platby v rámci programu 2014 až 2020 sú zhruba oneskorené o rok oproti programovaciemu obdobiu na roky 2007 až 2013. Teda keď si to porovnáme, roky 7 až 13 a 14 až 20, a keď si porovnáme to isté obdobie po troch rokoch, 7, 8, 9, 10, teda 4 roky. Myslím, že to sú dosť zaujímavé metódy, ale otázka znie, aký záver z toho vyvodíme. To isté obdobie, pričom platby meškajú o rok. Teda už je to takéto ročné meškanie. A čo sa vlastne stalo? Čo sa v tomto období stalo v rokoch 2014 až 2020? Čo spôsobilo toto meškanie? Keď sa pozrieme na obsah tohto dokumentu, by ste nám ukázali rozličné podmienky interné aj externé, teda sú s tým spojené externé podmienky, ale aj interné. A tie súvisia s legislatívnym základom. Je mi ľúto, ale musím priznať, že to je aj problém nás parlamentu. Parlament predsa bol súčasťou spolurozhodovania. Ak by sme tento systém nastavili lepšie, tak by k tomu nedošlo. Jednoducho je to fakt, táto legislatíva je príliš e, zložitá. Mala by sa to jasne povedať, pretože ak je tomu tak, že je to príliš zložité, ešte stále nás čakajú roky 2019 a 2020, niečo by sa teda malo rýchlo napraviť, malo by sa zmeniť. Aké závery z toho môžeme vyvodiť pre ďalšie obdobie? Ďalšie obdobie znamená, že ak tento systém bude o mnoho zložitejší než obdobie rokov 2007 až 2013, tak e, do budúcna by sa to malo zásadne zjednodušiť, e, ale nie v takom v zmysle slova, ako to poznáme, toto zjednodušenie, mali by sme to naozaj dostať do praxe, zjednodušenie, inak sa dostaneme do pasce. Ďalej druhá vec, čo sa stane, ak budeme mať meškanie rok, dva či tri. Ak nebudeme pripravení a s PFR, s pravidlami, s zariadením pred voľbami, zrejme sa to celé nestihne. Teda nebude to meškanie len ročné, ale dokonca môžeme byť na úrovni meškania dvoch či troch rokov. A bude to preto, že roky 2021, 2022, 2023 budú poznačené tým, že peniaze sa budú využívať na implementáciu programov z rokov 2014 až 2020 Takáto nízka miera implementácie totiž znamená, že sa peniaze využijú na staré projekty. Možno teda vznikne medzera v nových projektoch aspoň dva, ba možno aj tri roky. Myslím, že by sme mali počúvať expertov, aké dopady má toto meškanie v praxi, aké to má dopady na koheznú politiku. Ak nebudeme pripravení v roku 2019, až koncom roka 2020, aké to bude mať dopady na koheznú politiku. Možno by sme to mali vnímať ako naliehavú situáciu vo výbore regiónov. Tam vychádza z pravidla N plus 2. Pre nich je to možno zložitejšie. Komisia však trvá na metóde N plus 2, nie N plus 3. Teda táto správa je veľmi zaujímavá. Myslím, že nám poskytuje informácie skutočne z terénu. Je to vyjadrené všetko v číslach. Ja poznám profesora Bartleyho veľmi dobre a k tejto štúdii sa preto staviam dosť kriticky. Myslím si, že vaše závery nie sú dosť ostré, sú príliš diplomaticky sformulované. Nie je to dostatočne ostré. Myslím si, že aktuálna situácia si vyžaduje o mnoho ráznejšie kroky. Teda, že ak to nenastavíme teraz správne, v budúcnosti Jednoducho to nebude fungovať. Takéto závery by nám pomohli, aby sme sa do budúcna vyhli takýmto situáciám. Ďakujem pekne. Vzhľadom na pokročilý čas eh, nie je priestor na ďalšie otázky. O, teda ten časový posud v rokoch 2014 až 2015 spôsobil veľké omeškania. Ako si myslíte, že komisia môže dohnať toto meškanie? z predchádzajúceho obdobia v platbách. Ak začneme k 1. januáru 2021, bude mať komisia dostatok prostriedkov na to, aby vyrovnala všetky záväzky. Prosím, 3 minúty na odpovede a reakcie. Pán Gal. Ďakujem. Ďakujem aj za otázky. Pokúsim sa odpovedať čo najstručnejšie. je voudrais bien souligner le fait qu'il... Chcel by som zdôrazniť, že plnenie koheznej politiky si vyžaduje dostatočný čas na prípravu. My už máme omeškanie v platbách v súčasnosti, ale ukázalo sa, že sa vynaklada veľké úsilie príprave v posledných rokoch. Keď sa však pozrieme späť na úvod našej prezentácie, na tomto grafe, vidíme vývoj záväzkov. Tu sme vlastne už dohnali ten skls oproti predchádzajúcemu obdobiu. A keď sa pozrieme na konanie riadiacich orgánov, oni vlastne túto prípravnú prácu už odviedli teda to omeškanie v platbách sa neprenesie automaticky do rovnakej situácie v ďalšom období, ale projekty e, naozaj e, je reálne možné, že sa spustia. Ďalej, či tu porovnávame to isté. V istom zmysle sú v hre rozličné faktory. Obdobie 2007 až 2013 bolo poznačené tým, že legislatívny balík nebol prijatý až tak neskoro ako e, v prípade obdobia rokov 2014 až 2020. Tak či tak však ešte stále hovoríme o 7 rokoch a to pre ilustračné účely sme sa rozhodli, že bude prínosné, keď sa pozrieme na e, situáciu po 4 rokoch v predchádzajúcom období a kde sme teraz e, po 4 rokoch aktuálneho obdobia. čo sa udialo v období rokov 2014 až 2020. Možno by som mohol uviezť ako príklad vymenovacie konanie. To malo byť relatívne jednoduchým procesom. Malo ísť len o popis e, e, vymenovacieho orgánu, ale v praxi to spôsobilo e, dosť značné omeškanie a to čiastočne je preto, že ten popis musel overiť auditný orgán a ten žiadal o dôkazy na tomto popise. Teda napríklad, či pracovníci sú dostatočne kompetentní na implementáciu kohezné politiky a v praxi to znamenalo, že auditný orgán žiadal riadiaci orgán, aby poskytol dôkazy, že pracovníci e, majú potrebné zručnosti, či sú kompetentní. Videl som to aj na konkrétnom príklade keď riadiaci orgán sa vyjadril, že jeden z pracovníkov musel podať aktualizované CV, i keď pracoval viac ako 20 rokov na riadiacom orgáne, aby sa ukázal, že má tie spôsobilosti na realizáciu politiky súdržnosti. To sú tie detaily, o ktorých hovoríme. A na záver by som chcel povedať, už vidím, že hovorím viac ako 3 minúty. Áno, myslím si, že opozdenia a prijatie e, legislatívy budú mať e, vážne dôsledky na obdobie po roku 2020. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme za to, že ste prijali e, tento náš návrh, aby sa sme sa k tomu bodu vrátili aj po obednej prestávke. Ďakujeme pánu Gálovi aj jeho kolegovi, pánu Ferimu. A myslím, že to môžeme považovať za uzavretý bod túto otázku nástrojov politiky súdržnosti a štrukturálnych fondov. Teraz e, môžeme otvoriť ďalšiu časť našej schôdze. Tá prebehne pridruženie s výborom SEDE ide o spoločnú obranú politiku a bezpečnostnú politiku. Chcel by som pozdraviť našich kolegov z podvýboru pre e, obranu a bezpečnosť, podpredsednička Claire Moody, tá bola kedysi súčasťou nášho výboru. Požiadali sme o túto výmenu názorov preto, aby sme získali jasný prehľad o aktuálnom vývoji tejto politiky, o ktorú tak veľmi žiadajú európsky občania, spoločná obranná politika a taktiež možnosti financovania tejto politiky. Viaceré iniciatívy sa už postupne rozbiehajú v tejto oblasti. Konkrétne mám na mysli štruktúrálnu spoluprácu PESCO, ďalej Európsky program priemyselného rozvoja oblasti obrany, pričom v Štrasburgu to bolo potvrdené aj hlasovaním v pléne. Ďalšie iniciatívy majú e, vážnejšie rozpočtové dopady. To sa prejedná spolu s parlamentom v rámci rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci, ako napríklad Európsky fond pre obranu alebo vojenskú mobilitu. Tiež Európsky nástroj premiér, to sa navrhlo ako nástroj mimo rozpočtovej povahy. Európsky parlament však nebude eh, nečinne sledovať priebeh eh, tohto schváľovania. Podobne ako ostatné inštitúcie, aj nás záleží na tom, aby budúca obranná politika eh, naozaj bola súčasťou skutočnej stratégie a skutočných politických rozhodnutí, pričom Parlament musí byť súčasťou eh, procesu definície týchto pojmov. Tiež eh, by sme si želali, aby diskusie o budúcnosti eh, nás tiež zahrňali a budeme to sledovať s veľkou pozornosťou. Najskôr dáme slovo pánu Pedrovi Serenovi, ktorý je generálnym tajomníkom SVČ a potom pán Silvano Presa, ktorý je generálnym riaditeľom v DG Buč v Európskej komisii a potom pani Hilde Bannerman, ktorá zastupuje oddelenie pre vonkajšie vzťahy v rámci Európskej komisie. Neskôr by som však dal slovo eh, kolegyni Claire Moody, aby nám ona priblížila svoju víziu a svoj pohľad na veci. Thank you. And... Um, ďakujem veľmi pekne a ďakujem za zorganizovanie tohto stretnutia a za túto možnosť pracovať s vami aj v rozpočtovom výbore znovu. Cítim sa ako keby som prišla domov, keď som prišla sem. Bola som tu už predtým v inej funkcii. Chcem sa poďakovať aj rečníkom za dnešné popoludnie. Formálne vás e, potom predstavíme. CFDP je spoločná bezpečnostná obranná politika, e, e, ktorej dochádza k rýchlemu vývoju v posledných rokoch Videli sme taký nový čerstvý impuls v tejto oblasti v dôsledku interných ako aj externých faktorov. Nové prostredie ohrození je to, v ktorom žijeme a vyžaduje si lepšiu spoluprácu, viac spolupráce a na úrovni EÚ a treba napomôcť takúto spoluprácu aj medzi členskými štátmi. A je to téma dôležitá aj pre rozpočtový výbor, preto si vyžaduje efektívnejšie, lepšie mechanizmy a nástroje na financovanie. O tom budeme hovoriť dnes popoludní. Vieme, že výdavky na obranu predstavujú zhruba 1,4 HDP alebo 200 miliard eur pre 28 členských štátov to bolo v roku 2016 a z roka na rok táto suma rastie. Hlavne preto, že 22 z týchto členských štátov sú aj členmi NATO a zaviazali sa zvýšiť do roku 2024 výdavky na obranu na 2 Myslíme si, že na vnútroštátnej úrovni je ale veľmi fragmentované zloženie výdavkov sú tu prekryvajúce sa spôsobilosti, zdroje, vybavenie, nedostatok systémov doplnkového využívania peňazí a to predstavuje približne 100 miliard eur ročne. 80 obstarávania v obrane sa robí na národnej úrovni. To vedie k nákladnému e, opakovaniu sa vojenských spôsobilostí. Takže spolupráca a súčinnosť sa stali novou paradigmou. To je tá cesta, ktorou pridáme európsku hodnotu. Takže máme niekoľko nových a obnovených nástrojov, napríklad Európsky obranný fond, ktorý je teraz na inovácie, výskum, obranné technológie a výrobky mal by mať okolo 30 miliard v nasledujúcom rozpočtovom rámci, potom mierový nástroj EÚ, to je 10 miliard mimo rozpočtu. A potom tu máme vojenskú mobilitu ako súčasť nástroja Connecting Europe. To je 6,5 miliardy počas nasledujúceho viacročného finančného rámca. Takto by sme mali dosiahnuť celkový cieľ rýchleho rozvoja spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, aby sme chránili bezpečnosť našich občanov, čo je základnou úlohou všetkých politikov. Toto sú tie témy, ktoré sa určite budú dnes popoludní tu preberať a veľmi som rada, že môžem predstaviť dnes popoludňa pána Petra Sančeha, ktorý je námestníkom riaditeľa e, vonkajšej služby a zodpovedá za e, SBOP e, a jej finančné aspekty. A taky dovolím si vás tu na čo najsrdečnejšie privítať, pán Serán. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne pani predsednička, ďakujem aj pán predseda. Som naozaj veľmi rád, že tu môžem byť dnes s vami popoludní a ďakujem vám aj výboru, že máme túto šancu vás informovať o poslednom vývoji, ktorý tu chceme predstaviť a e, uchádzame sa o vašu podporu. Mám tu kolegov z DG budget, rozpočet a FDI. Kto, sú tu mnohí ďalší kolegovia, s ktorými spolupracujeme a bol by som rád, keby sme sa bavili na tému zlepšenia bezpečnosti našich občanov. V posledných rokoch sme vyvinuli veľa úsilia, aby sme išli s týmto smerom, aby sme mali finančné nástroje, ale e, obrana a bezpečnosť idú ďalej ako len samotná obrana a bezpečnosť. Robíme veľa v oblasti humanitnej pomoci, zlepšenia správovania štátov, ochrana ľudských práv na celom svete. To všetko potrebujeme, aby sme mali mierovú a bezpečnostnú agendu realizovanú. A rovnako dôležité je aj to, čo robíme v rámci obrany. A ak chceme byť dôveryhodným partnerom v oblasti obrany, a tam je mnoho veľmi takých zákerných zákutí, tak musíme investovať viac. A je pravda, že kolektívne to musíme robiť a musíme vydávať viac a lepšie, pretože to, čo EÚ robila v tomto kolektívnom úsilí, je to veľmi inovatívne, a síce že pomáhame členským štátom vydávať viac a lepšie a v spolupráci, čo pomáha aj obranému priemyslu, ako aj interoperabilite medzi členskými štátmi. To je to, o čo tu ide. Je to veľmi široká téma a moji kolegovia budú o tom podrobnejšie hovoriť. Keď hovorím o obrane a bezpečnosti, hovorím o troch hlavných kapitolách a poprvá je rozvoj e, obranných spôsobilostí. Tu sme spustili viacero iniciatív. Už ste o niektorých z nich hovorili, stála štrukturovaná spolupráca, aby sme mali, pro, mohli realizovať projekty. Projekty, ktoré rozvíjajú spôsobilosti alebo rozmiestňujú tieto spôsobilosti. Potom Európsky obranný fond, veľká iniciatíva. A je to prelomová vec. Umožňuje e, financovanie výskumu v obrane a rozvoj spôsobilosti až na úroveň prototypov, koordinovaný náročná revízia v obrane, koordinované plány, to sú všetko iniciatívy, ktoré sa stretávajú. Napríklad ten plán rozvoja nám Eh, ukazuje, čo my ako členské štáty EÚ máme urobiť v záujme EÚ spoločne pomocou koordinovaného revízneho mechanizmu, aby sme videli, či ideme týmto smerom, aby sme identifikovali proci pre e, tieto činnosti. Štrukturovaná spolupráca to potom realizuje a je veľmi silne podporovaná Európskym obranným fondom, ktorý e, financuje veci v rámci PESCO aj mimo PESCO. A takto sa dostávame k financovaniu projektov, ktoré sú relevantné pre požiadavky, ktoré definovala EÚ. Toto je veľký podiel našej práce a musím zablahoželať aj predsedovi komisie, ktorý prvý raz zaviedol do viacročného finančného rámca aj položku e, pre bezpečnosť a obranu. Myslím si, že to je veľmi dôležité, ale Silváno bude o tom určite hovoriť. Ja by som tu skončil a chcem ešte povedať, že tu ide nielen o tento obranný fond, ale aj o vojenskej mobilite, aj o tom budeme ešte neskôr hovoriť. Ja sa nebudem e, veľmi tým hlboko zaobrať. Mobilita je dôležitá pre presun síl e, v Európe, po celej Európe. A je to dôležité pre EÚ, keď chce rozmiestniť misie a je to dôležité aj pre hlavného partnera EÚ NATO, aby sa zabezpečilo, obranilo európske územie a aby sme sa vysporiadali s výzvami, pre ktorými stojíme, najmä smerom na východ. Takže je to veľmi dôležité. Potrebujeme aj obnoviť infraštruktúru, zmodernizovať ju a riešiť aj niektoré legislatívne úzke miesta, pokiaľ ide o napomáhanie pohybu síl a hardvéru v EÚ. Potom ďalšia vec, sú vlastne štruktúry, to je naša spôsobilosť rozmiestniť, nasadiť misie jednotky. Tu sme dosiahli veľký pokrok s tým, že máme túto plánovaciu plánovací nástroj na to, posilnili sme aj civilné spôsobilosti nás a členských štátov. Takto sa umožňuje občiansko-vojenská spolupráca a máme ďalšie rôzne nástroje a potom je tu jeden, na ktorý sa chcem naozaj zamerať. Je to Európsky mierový nástroj, ktorý ste spomenuli ako veľmi inovatívny nástroj, ktorý vychádza z toho, čo máme z rôznych mechanizmov afrického mierového nástroja a a potom je to to, čo sme doteraz nazývali SBP, tak sa mení na budovanie spôsobilosti aj na obranu na záver k tým veľ, trom veľkým kapitolám. Posledná je spolupráca s partnermi. Vieme, že chceme byť efektívni e, pri našej bezpečnostnej a obranej agende. To musíme robiť s partnermi. Začali, máme aj spoluprácu s NATO, ktorá v minulom roku výrazne vzrástla Pozrite si prosím dnes podpis nového spoločného vyhlásania predsedom Európskej komisie, rady a generálnym tajomníkom NATO, kde sa e, uznáva pokrok, ktorý sme dosiahli v posledných rokoch a naznačuje cestu vpred v tomto vzťahu, ktorý považujeme za jeden z pilierov bezpečnosti Európy ale tam sú dva piliere, to drží európsku bezpečnosť. Je to EÚ a NATO a tieto majú každý svoju vlastnú váhu a význam. Sú veľmi relevantné. Ja som chcel povedal takmer niečo, čo by som nemal, ale myslím si, že mali by sme byť hrdí na to, čo sme spolu s NATO vybudovali za posledné roky a teraz dám priestor aj kolegom, Silvanovi aj Hilde, ktorí dokážu veľa lepšie ako ja vysvetliť novú architektúru viacročného finančného plánu vzhľadom na to, čo hodláme urobiť v oblasti bezpečnosti a obrany v rámci rozpočtu EÚ tam budú tie veci, o ktorých som hovoril, Európsky obranný fond, e, vojenská mobilita, ako aj SFV rozpočet, ktorý e, financuje naše civilné misie a operácie, okrem iného. A určite budú o tom viacej hovoriť. A potom aj CSP, to sa ukázalo ako mimoriadne cenným nástrojom. A teraz budeme mať NDICI, ale Hilde bude o tom určite hovoriť. A ešte ja viem, že som už hovoril snáď priveľa, ešte niekoľko slov k európskemu e, mierovému nástroju. To je nástroj mimo rozpočtu, ktorý vychádza z existujúcich mechanizmov, ako je Atena to môžeme použiť na vojenské misie z OBP. Vychádza z afrického mierového nástroja, ktorý financuje naše operácie u partnerov v Afrike s určitými podmienkami. A potom ide ešte nad rámec tých obmedzení, alebo navrhuje, aby sme išli nad rámec obmedzení, ktoré majú niektoré finančné nástroje, tým, že ponúkame silnejšie financovanie vojenských operácií a misií eh, SOPB a lepšiu podporu partnerov, podporu financovania a tak ďalej. Toto sú tie tri hlavné kapitoly mierového nástroja EÚ. Ako som povedala, prvá časť sú naše vlastné misie a operácie, bezpečnostné a obranné. A tento mierový nástroj bude vlastne mimorozpočtový fond, ktorý má 10,5 miliardy na 7 rokov a môžeme takto financovať operácie a misie SABP a súčasne by sme tam použili existujúci fond, takže nemusíme generovať viac a viac a hľadať stále nové fondy. Časť už máme, lepšia prístupnosť väčšia predvídateľnosť, budeme vedieť už dopredu, čo financujeme na základe ročných rozpočtov a väčšia solidarita, lebo navrhneme aj zvýšenie spoločných nákladov. A to je ten hlavný prvok tohto návrhu, pokiaľ ide o vojenské misie SOBP a chceme zabezpečiť rovnomernejší príspevok k úsiliu EÚ. A to nielen, aby teda nielen tie členské štáty, ktoré financujú operácie, majú znášať celkové náklady. Ide o rovnomernejšie rozloženie medzi členskými štátmi, ktoré neprispeli vojakmi alebo inými vecami a teraz financujú 5 až 10 týchto nákladov. Vysoká predstaviteľka navrhla financovať až 40 z našich prostriedkov a tiež navrhujeme, že namiesto toho, aby sme mali diskusiu z dola nahor o spoločných nákladoch a o tom, čo tam má byť, mali by sme ísť hora nadol, kde bude dohoda na politickej úrovni, ktorá určí percento, ktoré bude spoločne financované v operáciách a misiách a takto budeme mať politickú podporu a potom rozhodneme, čo chceme financovať. Takže toto bude veľký krok vpred z hľadiska solidarity pri financovaní obrany EÚ. Ďalšia veľká kapitola je podpora operácií partnerov a tu je veľký rozdiel v porovnaní s africkým mierovým nástrojom je ten, že sa neobmedzujeme len na africký kontinent, ale ideme aj ďalej. Africký mierový nástroj i FIEP do toho vstupy a budeme musieť nájsť riešenie, aby sme mohli tieto operácie financovať. Hovoríme o Amisone Somalská. Somálsko spoločné jednotky DG5, sahelské krajiny, MHTF, to je Boko Haram. Toto sú všetko operácie, ktoré sú dôležité pre európsku bezpečnosť a stabilitu a mier v Afrike. Musíme si uvedomiť, čo budeme robiť. To sú príspevky k, euro, k intermedzinárodnému mieru a bezpečnosti. A znovu Možno, že budeme ísť, ísť aj na iné boiska, že sa neobmedzíme len na Afriku, alebo len na operácie, ktoré sú súčasťou odsúhlasených operácií Africkej únie. V Somálsku napríklad vidíme, že máme problém, keď chceme prejsť od Amisonu k somalským národným silám, tak Jednoducho súčasná mož, súčasné možnosti neumožňujú financovať somalskú armádu a somalčania nám hovoria, vy nám hovoríte, že máme toto všetko robiť a vieme, že stabilizácia znamená prechod od AMISO na somalskú armádu, ale nemáme žiaden nástroj na to, aby sme mohli financovať našu armádu a my vieme, že financovanie síl E, partnerských krajín, vojenských síl partnerských krajín nie je ľahká úloha. Musí to byť chránené, monitorované a musíme mať čo najviac záruk samozrejme. A aj to je tu zohľadnené, ale ak sa nám to nepodarí, tak máme naozaj veľký problém. A tretí prvok je podpora výzbroje partnerov, vojenskej výzbroje partnerov. Aj tu vidíme opakovanie obmedzenia našich existujúcich nástrojov. Sú to rozpočtové nástroje väčšinou a mierový africký nástroj a v Stredoafrickej republike za to, že sme nedokázali financovať zbranie pre ozbrojené sily Stredoafrickej republiky sme mali problémy v našej vlastnej angažovanosti pomôcť stabilite a mieru v Stredoafrickej republike. Takže potrebujeme ďalšie nástroje na to, aby sme to mohli urobiť. Áno, je to veľmi delikátne, veľa kontroly, veľa mechanizmov tam musí byť, aby sme zaručili, že prostriedky sa nepoužívajú spôsobom, ktorý je škodlivý pre stabilitu ľudské a ľudské práva O to sa budeme snažiť. Ak to neurobíme, tak určite nepomôžeme ani demokracii, ani stabilite, ani ľudským právam. A teraz vidíme, aké dôsledky má, keď to nedokážeme. To sú tie hlavné prvky našeho nového nástroja. Je to inovatívne. Máme to, myslím, prvýkrát Využívame článok zmluvy, ktorý umožňuje našim predstaviteľom predkladať návrhy s podporou komisie. Ďakujem Hilde a ďalším kolegom z komisie. A my sme sa naozaj snažili pripraviť niečo, čo bude vodotesné a dáva všetky záruky efektívneho nástroja a dobrého finančného riadenia v rámci komisie, aby sme získali dôveryhodnosť Takže ten návrh, čo predkladám, hovorí o FPI, ktoré bude riadiť, finančné, ktoré by malo finančné riadenie tohto fondu, ale návrhy by robilo, robila vonkajšia služba, vysoká predstaviteľka a rozhodnutia o tom, ako sa tento fond bude využívať, je v rukách členských štátov, takže akékoľvek rozhodnutie o týchto troch kapitolách bude rozhodnutím rady, teda členských štátov. Tým pádom budú zastúpené aj v manažerskom riadiacom výbore. Pokiaľ ide o operácie vojensko-bezpečnostného obranného charakteru, a rozhodnutia sa budú príjmať jednomyseľne a v ďalších troch kapitolách sa bude sledovať osvedčená osvedčený postup, tam bude kvalifikovaná väčšina, finančná správa bude v rukách FPI. A finančné nariadenie sa potom bude musieť prijať, tak ako sme ho mali pre EDF. A to príjme výbor a potom budeme mať auditový, auditorský mechanizmus, extrémny auditorský mechanizmus. Chcem ešte zdôrazniť, že nástroj nie je obmedzený len na Afriku, ale Afrika je hlavným priestorom, kde sa tento mechanizmus využíva. To je aj v tej preambule, v iných dokumentoch. A chcem ešte povedať, že finančná časť je 10,4 miliardy, to nepadlo z neba. Je to na základe našej súčasnej skúsenosti a určite rád odpoviem na vaše ďalšie doplňujúce otázky ale sme tiež presvedčení, že to bude súčasť viacročného finančného rámca a debaty o ňom ale predkladáme to spolu s celou obálkou príspevkov do rozpočtu EÚ a myslíme si, že, sa, že členské štáty by sa tým mali zaoberať Ospravedlňujem sa, že som dlho hovoril. Ďakujem za túto príležitosť. Som veľmi rád, že som tu mohol byť s mojimi váženými kolegmi a sme vám k službám ako vždy. Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem za tú detálnu prezentáciu. Určite budete mať eh, aj, dostanete otázky, na ktoré teraz aj čakáte, alebo ktoré očakávate. Ďalej pán Preza, ktorý je momentálne riaditeľom DG Buč na komisii a on je sa spomínal tie peniaze nakoniec, ktoré sa teraz spomínali. Nech sa páči. Ďakujem a ďakujem za príležitosť byť tu a hovoriť o tom, čo sa pripravuje v oblasti obrany, čo sa navrhuje v súvislosti s novým MFF. Sústredím sa na rozpočtové aspekty a na to, ako sú napojené na súčasný MFF, pretože samozrejme neza, nezačíname od nuly. A budem hovoriť o tom, ako je to odzrkadlené aj v návrhu ďalšieho MFF. To, čo už existuje, je, sú prípravné aktivity v rámci výskumu, obranného výskumu na obdobie 2007 až 2019. Racionalita, alebo teda to odôvodnenie je to isté, ktoré ste aj vyspomínali na úvod. E, teda nejde o to, že by nám chýbali peniaze v obrane iba, ale je tam aj problém fragmentácia a efektívnosti vynakladaných prostriedkov. A teda je tu myšlienka toho, aby sme konali na európskej úrovni a to preto, aby sme e, istým spôsobom podporili, stimulovali spoluprácu a takisto aj efektívnosť každého eura, ktoré sa na obranu vynaklada. Chcem pripomenúť, že v Amerike máte 30 obranných systémov, ale v Európe je ich takmer 180. Čiže efektívnosť eh, vynakladaných eh, zdrojov eh, je veľmi odlišná. Pokiaľ ide o implementáciu prípravných aktivít, už máme konkrétne výsledky. Prvé zmluvy už boli pod, dohodnuté a momentálne sa implementujú, najmä v oblasti integrácie dronov a ponoriek e, bez posádky. Tam sa posilňuje spolupráca v tejto oblasti alebo oblastiach a takisto chcem oceniť konstruktívny prístup e, parlamentu, pokiaľ ide o ten e, program priemyselného rozvoja v oblasti obrany, na ktorom nedávno e, došlo k dohode a vlastne zo súčasných konzolačných procesov, ktoré prebiehajú a z hľadiska rozpočtového máme tu 500 miliónov, ktoré sa majú prefinancovať z rozpočtu na obdobie 2019 až 2020 a vytvorí to istým spôsobom motiváciu, aby sa tam zúčastnili aj členské štáty. Očakávame, že aspoň dve ďalšie miliardy prídu potom zo samotných členských štátov a budeme sa sústredovať na e, projekty, ktoré sú pre viacerých aktérov zaujímavé. Budeme vytvárať spoločné projekty, ktoré budú mať vyššiu mieru efektivity. Máme takisto základ návrhu ďalšieho MFF a aj tu, pokiaľ ide o obranu, máme tu taký nový rozmer, novú dôležitosť priorit. Môže sa tu zohľadňovať to, čo sa deje v rámci EÚ. Takisto aj pokiaľ ide o štruktúru, pokiaľ ide o rozpočtovú situáciu, ktorú máme, ako aj Peter Serano spomínal, máme momentálne špecifickú rozpočtovú položku, ktorá sa týka bezpečnosti a obrany v rámci MFF a v rámci týchto nákladov, teda to, to, to, to, to, okruhu v rozpočte máme konkrétny klaster, ktorý sa venuje práve obrane. A v rámci tohto klastru máme dva špecifické prvky. Jeden sa týka výskumu v segmente obrany a potom okrem teda týchto 4,1 e, miliardy, máme potom ešte 9 miliard, e, ktoré sú určené na rozvíjanie schopnosti, zručnosti capabilities v rámci oblasti obrany. A cieľe, ktoré chceme dosiahnuť, sú e, dosiahnutie istej miery strategickej autonómie na úrovni EÚ. Bolo tu oznámenie, pokiaľ je o konkurenceschopnosť sektoru EÚ, tohto sektoru v EÚ, Chceme podporovať technologické inovácie, chceme podporovať výskum v oblasti obrany. Podporiť synergiu v rámci rôznych aktérov, ktorí v obrane, v segmente obrany pôsobia v e a takisto chceme posilniť synergiu s inými politikami. Pedro Strano už to spomínal. E, bezpečnosť, to je široká téma a aktivity EÚ by mali byť konzistentné všade. Pokiaľ ide o synergie, samozrejme, budú eh, dosiahnuté aj synergie s inými oblastiami, ktoré na tejto úrovni hm, sú nejakým spôsobom prepojené, napríklad výskum, tam dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu výskum pre, eh, na vojenské účely, výskum na civilné účely a naopak samozrejme Nájdeme príklady aj z iných krajín. Internet nakoniec vznikol takisto ako istý vojenský projekt a vidíte, dnes ho máme všade prítomný aj v civilnom živote. Niečo podobné sa dá predvídať aj do budúcna. Sú aj ste synergie, pokiaľ ide o náš e, vesmírny program, napríklad satelitné systémy, možné synergie je, dos- je možné dosiahnuť aj v oblasti kyberbezpečnosti. Máme tu navrhovaný program Digitálna Európa, ktorý, sú, ktorý je navrhnutý do nového MFF a takisto môže dôjsť k synergiám v ďalších programoch. Výskum, e, napríklad v oblasti e, námornej, e, tam tiež to má možné aspekty aj vojenské, aj civilné. Dokopy máme 19,5 miliardy, ktoré sú určené na tento obranný klaster v rámci MFF. K tomu ešte treba dodať ďalšie ďalšie 10,5 miliardy v rámci European Peace Facility a tá má byť financovaná mimo rozpočtu. Prečo je to takto nastavené? E, pretože sú isté obmedzenia, pokiaľ je o to, čo môže financovať európsky rozpočet a tieto obmedzenia sú uvedené v samotnej e, zmluve. Európsky rozpočet nemôže financovať také e, náklady alebo také položky, ktoré majú iba čisto vojenský účel a preto sú tam veci, ktoré môžu byť financované z rozpočtu, tie, ktoré som napríklad spomínal teraz v súvislosti s výskumom, rozvojom Potom sú operácie, ktoré majú už jasnú, jasný vojenský rozmer. Pedro sa na to tiež spomínal aj v súvislosti s tým externým rozmerom. Tam sú obmedzenia, pokiaľ ide o to, do akej miery môže európsky rozpočet priamo toto zasávať. Ale návrh, pokiaľ ide o MFF, pokiaľ ide o vysokého e, zástupcu e, komisie, na ktorý sa treba spočne pozrieť. To je vlastne kombinovaný návrh. Tieto návrhy navzájom sú prepojené, navzájom sa podporujú. It, uh, I think uh, I know that uh, uh Chairman Artui is not... Viem, že pán predseda Artui nie je veľkým fanušikom finančných nástrojov, ktoré sú mimo samotného rozpočtu, ale treba zohľadniť realitu, aký máme regulačný rámec, v rámci ktorého musíme pôsobiť. To všetko treba zohľadiť. A v konečnom úsledku ide tu o efektivnosť toho, čo je možné dosiahnuť s tými zdrojmi, ktoré máme k dispozícii. A čo sa týka intenzívnosti podpory a podporovania spolupráce na európskej úrovni, pokiaľ ide o rozvoj, pokiaľ ide o budovanie kapacít, tak miera e, podpory zo strany európskeho rozpočtu bude odlišná podľa toho, aká je fáza rozvoja v oblasti e, výskumu alebo vo fáze výskumu to bude silná podpora, potom pokiaľ ide už o prototypy, tam už tá podpora ešte pred samotným prototypom, teda to, tam to môže byť do 100% až do 100% podpora a potom e, keď už sa ide do fázy prototypovej, skôr trhovej, tam je možná podpora do 20% celkových nákladov a po e, fáze prototypovej sa to môže zvýšiť na 80%, napríklad pokiaľ ide o fázu certifikácie. Ak chceme zaviesť nejaký prvok povzbudenia v spoločných snách, máme aj bonusy, s ktorými sa ráta v prípade projektov, ktoré sú v rámci e, permanentnej štrukturovanej spolupráce. Máme tam napríklad také 10-percentné bonusy navyše a to isté platí aj v prípade takých projektov, ktoré podporujú cezhraničnú spoluprácu v prípade malých a stredných podnikov. Chceme povzbudiť tieto podniky, aby aj ich priemyselná štruktúra sa rozvíjala aj cezhranične. Chcel by som dať pár slov, pokiaľ ide o implementáciu. Projekty, ak majú byť financované z fondu EDF, musia splniť niektoré základné požiadavky. Musia tam byť aspoň traja účastníci, účastníci z troch členských štátov, čiže to je ten cezhraničný rozmer účastníci musia mať sídlo v EU a nesmú byť kontrolovaní akýmikoľvek eh, organizáciami mimo EÚ. Čo týka riadenia, bude tam priame riadenie zo strany komisie a pokiaľ ide o implementáciu, tá bude prebiehať formou výročných alebo viacročných pracovných programov. Ako už povedal aj Pedro Serrano, projekt Projekty budú hodnotené komisiou aj za asistencie externých odborníkov. Pokiaľ ide o vojenskú mobilitu, k tomu chcem povedať pár slov. Toto je istý objem 6,5 miliard, tie ešte sú nad tých 13 miliard EDF, Čiže dokopy to je takmer 20 e, miliard za obdobie ďalšieho MFF. E, logika je taká, že chceme podporiť synergie v rámci európskych infraštruktúrnych projektov, ktoré majú dvojité využitie aj na civilné účely, ale aj na účely vojenské. Čiže pôjde o projekty, ktoré umožňujú mobilitu napríklad jednotiek alebo ehm, zariadení z EÚ. Ide podporu ehm, nasadenia v časoch e, krízových, aj nekrízových nakoniec netreba hneď e, e, malovať čo to ale nakoniec aj v prípade vojny. Pokiaľ ide o vynakladanie financí v oblasti infraštruktúry, je to prepojené na dopravné projekty, máme isté legálne možnosti, ako takéto projekty fungovať a tie spadajú pod e, e, nástroj Connecting Europe, pod kategóriu doprava. E, tam e, máme právny základ, ktorý umožňuje takúto implementáciu. Prepašte, že som to tak e, zo široka zobral, ak budú otázky, rád zodpoviem. Ďakujem pekne, pán kolega. Určite otázky budú. Máme tu ale ešte tretieho rečníka, rečničku, pani Hilde Hardeman, ktorá je rejiteľkou e, Európskeho orgánu pre nástroj zahraničnej politiky a pokiaľ ide o vašu prácu, teda e, e, aktivity CSDP a tieto ďalšie, to je takisto veľmi dôležitá práca, takže nech sa páči, pani kolegyne. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Ja rada tiež vystúpim v tejto diskusii a chcela by som sa sústrediť na European Peace Facility e, v kontexte našich e, širších snách a takisto chcem doplniť aj to, čo bolo o našom nástroji EPF povedané už zo strany pána Serána. Najmä chcem hovoriť o otázkach manažmentu. E, pokiaľ ide o ten e, nástroj pre zahraničnú politiku, e, ktorý ja vediem, tak tento má za cieľ podporovať stabilitu a bezpečnosť a myslím, že v tejto oblasti máme, pokiaľ ide o finančné riadenie, dobré výsledky a dlhodobé výsledky, ale takisto aj pokiaľ ide o našu kreatívnosť a efektívnosť. Prostredníctvom európskeho rozpočtu v súčasnosti pracujeme vo viacerých oblasti. Jednak tento nástroj prispieva k stabilite a k mieru, a poskytuje e, konkrétne pozitívne kroky, pokiaľ ide o prevenciu konfliktov. A mali sme minulý rok e, jednu novinku, ktorá bola možná e, vďaka úzkej spolupráci parlamentu, rady a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. V súčasnosti pracujeme už aj s vojenskými aktérmi, pokiaľ ide o podporu takých e, aktivít, ktoré budujú kapacity. Viete, že boli tam uvedené veľmi e, špecifické podmienky, v rámci ktorých CBSD môže byť použité. Teda musí tam byť e, hrozba pre štátne inštitúcie alebo pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, základných slobôd. Po druhé, kde vojenské aktéry sú jediní aktéry, ktorí môžu takúto rozvojovú úlohu v daných okolnostiach vykonať. A potom po tretie, musí tam byť konsenzus medzi e, našimi organizáciami aj celkovo, že práve takíto vojenskí aktéry môžu e, tieto e, rozvojové projekty implementovať, teda Európske inštitúcie aj členské štáty a tento nástroj CBSD by mal byť súčasťou rámca po roku 2020, tak aby sme takto rozvíjali aj pilier rýchlej reakcie nástroja pre zahraničnú e, politiku. Potom taký, taká druhá kategória tejto spolupráce je podpora pre e, misie CFDP, ktoré splňajú e, viaceré rôzne rozmanité druhy aktivít na základe mandátov, ktoré majú. Tieto misie existujú a prebiehajú v rôznych miestach, krízových miestach, v rôznych oblastiach, rôznych druhov kríz a misie CSDP sú, e, je po nich veľký dopyt, pretože Európska únia je e, aktérom krízového manažmentu čoraz viac a veľmi nás teší, že aj rozpočtový e, výbor nás podporil v tom, aby sme mali kapacity na to, aby sme mohli tú našu úlohu E, vykonávať. Pokiaľ na ten rozpočet, ktorý máme na e, financovanie misií CSDP, e, my naďalej podľa návrhu komisie spadáme pod ten MFF a chceli by sme navrhnúť aj rozšírenie objemov, ktoré sú k dispozícii na tieto aktivity. Ale tieto nástroje sú samozrejme dôležité pre Európsku úniu a komisia navrhuje, aby tieto nástroje zostávali e, aj naďalej v praxi, aby sa posilňovali v rámci ďalšieho MFF, ale z tých dôvodov, ktoré Silveno Preza už spomínal, sú nedostatočné, pokiaľ ide o konkrétne aktivity s jasnými implikáciami obrannými alebo vojenskými. Je to jedna súčasť obrázku, alebo tej situácie. E, a treba povedať aj tú časť druhu, e, kde v rámci rozpočtu by sme mohli tiež takto e, financovať aktivity, ktoré majú aj takýto vojenský rozmer. A tie nástroje, ktoré máme k dispozícii, ktoré pán Serano veľmi dobre predstavil, by sa mali rozvíjať. A vysoká predstaviteľka už povedala, že chce, aby nástroje SVČ mali za úlohu aj rie, riešiť administratívne aspekty e, tejto, tohto nástroja EPF. A logika takéhoto kroku je jasná. Na jednej strane naš, naša služba priamo reaguje na alebo teda reaguje na požiadavky e, zastupcu komisie pre zahraničnú politiku a pokiaľ ide o tie naše nástroje, ktoré som teraz spomínala, znamená to, že práve SVČ je E, správnym orgánom, ktorý by mal riešiť tieto úlohy. EPF e, bude úzko spolupracovať s e, ďalšími aktérmi a nástrojmi, vrátane tých, ktoré už naše, naša služba už dokonca dnes má zaangažované a tým pádom budeme mať taký integrovaný postup. Jedna z kľúčových častí EPF je aby sme poskytovali e, budovanie kapacít a takisto aj vybavenie konkrétnym aktérom. Vďaka tomu budeme môcť e, poskytovať podporu e, v takých prípadoch, kde sú príliš prísne obmedzenia súčasného nástroja, ktorý sa momentálne používa, proste nie sú v súlade s realitou, alebo tá realita nesplňa tie náročné podmienky. Čiže tieto dva e, finančné nástroje sa nebudú e, prekryvať, práve naopak budú sa veľmi vhodne doplňať. Aby som to teda uzavrela, nové štruktúry, ktoré sa navrhujú v rámci ďalšieho MFF a takisto aj e, navrhovaná EPF pôjdu ruka v ruke a budú nám umožňovať e, budovať a vytvárať synergie v rámci našej služby, tak aby sme mohli poskytovať dobrú podporu bezpečnostných priorit Európskej únie. Mm, snaha o stabilitu a mier to je základ európskej misie a strategické a politické rozhodnutia, tie sa týkajú aj nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Ide tu naozaj o to, aby sme mali a mohli využívať tie nástroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli našu rolu plnohodnotne vykonávať na prospech bezpečnosti našich občanov. Ďakujem za vašu podporu a ďakujem aj za vašu pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne všetkým našim rečníkom a teraz veľkým potešením odovzdávam slovo späť pánu predsedovi výboru pre rozpočet pánu Achčí. Naozaj si to viedla expertne moja drahá priateľka. Chcel by som sa aj ja poďakovať našim drom hosťom. Naozaj chcem oceniť eh, váš inovatívny prístup vašu vysokú kompetentnosť. Možno pánu Prezovi sa to nebude páčiť, ale ja som za to, aby sme k rozpočtu pristupovali jednotne, pretože rozpočet dokáže osloviť Európanov a keď im povieme, že sa venujeme obrane a pritom e, to nie v skutočnosti platí, ak je tam niečo jasné, tak to treba odstrániť tak, aby Európa dokázala komunikovať jasne v očiach európskych občanov. Pani Doma najskôr, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne za slovo. Pokúsim sa hovoriť niečo kratšie ako naši rečníci. Um, bon, d'abord, je voudrais saluer le retour Chcela by som privítať kolegyňu Claire Moody v našom výbore. Teší ma, že ju opäť vidím medzi nami. Ja osobne nejako nespochybňujem význam spoločnej európskej obranej politiky. Teda nejako nechcem napádať obsah tejto iniciatívy, ale tu sme o výbore pre rozpočet. Teda chcela by som sa zamerať na rozpočtové aspekty. Ja som bola vždy predsvedčená o tom, že obrana, európska obrana má svoje opodstatnenie a, a to ešte o to viac v aktuálnom kontexte geopolitickom a bezpečnostnom. Avšak vo výbore pre rozpočet sa zameriavame na rozpočtové aspekty a ja sa presne na to chcem tiež sústrediť. Zdá sa, že ste trošku pozabudli na hlasovanie v parlamente o tejto otázke. Čo sa týka mimo rozpočtových nástrojov, ako povedal pán predseda, to je e, úplne pokritectvo. Zmluva to neumožňuje vlastne pošľapávame zmluvu a vytvárame akýsi externý rozpočet. Teda buď krajiny sú naozaj presvedčené, že sa môžu pravidlá zmeniť, v každom prípade sa nesmú pravidla obchádzať takýmto spôsobom. Efektívnosť v žiadnom prípade nemôže nejako opostatňovať e, neúprimnosť. To je teda prvá výhrada. A tu by som rada podporila postoje pána predsedu výboru ak chcú ďalej príjmy pretože aj keď to musím opäť zopakovať, e, prihli sme isté kroky, ale ide o to, z čoho sa to rozpočtovo vykrie. Parlament je už trošku unavený z trošku aj e, rozšavarný z toho, že neustále e, rada odsúhlasuje ďalšie výdavky bez toho, aby si položila otázku, odkiaľ tieto prostriedky vlastne budú pochádzať, Eh, jednoducho si to obhája tým, že sa to všetko zaškrtá, čo teraz je odsúhlatené, bez ohľadu na to, kde sa tieto škrty vykonajú podľa nich, eh, pretože sa práve prijali nejaké nové priority. Podľa nich teda je to úplne absurdná situácia. Máme aj viacročný finančný rámec, ale pritom sa neustále musia prostriedky presúvať. To sa týka aj obrany. Zajtra sa to môže týkať kľudne aj obrany. Jednoducho sa to zoškrtá v prospech nejakých iných nových priorít. Pretože na ne budú chýbať peniaze. Teda je to vážny problém a okrem toho trochu nás znepokojuje, že sa tu vkráda rozpočet, ktorý je rozpočtom pôvodne solidárnym a pritom je to eh, rozpočet eh, už premenený na rozpočet eh, obrany a bezpečnosti a mal by sa tak aj nazývať. Teda podľa mňa je to problém, ktorý súvisí s tým, že parlament vo svojej pozícii jasne ohlásil, že túto iniciatívu a túto novú prioritu podporujeme, avšak za podmienok, že rozpočet sa najvyššie primerane. Minulý týždeň prebehlo prvé hlasovanie teda respektíve jedno z hlasovaní, ktoré sa týka prípravných krokov. Tam bolo vlastne odobrené to, čo som povedala, pretože sa využili jednak marže, teda pružnosť, flexibilita a predsa len sa museli zaškodať prostriedky z nástroja Spávame Európu. Už sa to viac ďalej nedá. V ďalšom viacročnom finančnom rámci musíte povedať svojim priateľom v rade, že to nemôže takto pokračovať. Buď teda navýšia, nemôžu len tak škrtať, kde sa im zapáči, e, parlament to bude neoblomný, kohezná politika nemôže byť e, neustále obeťou ani Európsky sociálny fond, tak ako to je v súčasnosti. Teda je tu problém s príjmami. Parlament v tomto smere naozaj chce byť e, neoblomný. Nejde tu o tému samotnú, nejde tu o obsah tejto iniciatívy, ide o prístup, o úprimný postoj k rozpočtu. Síce je pekné príjmať nové priority, ale musia byť rozpočtovo kryté. Nie je možné škrtať z iných prioritných oblastí. Potom je tu problém tak trošku anekdotickej povahy, ale predsa len ma to zaráža. Jeden z vás totiž, prepašte, nezapamätala som ti vaš, vaše meno, zastupujete v každom prípade komisiu. Jeden z vás uviedol, že pozícia vychádzala z dvoch rozpočtov, pričom parlament raz bol tri. Ja sa teda chcem opýtať, aký k tomu máte postoj. Bien, c'est tout, madame. To je všetko, pani Tomá? Zatiaľ všetko, dobre? Kolega Boštinaru, ďakujem za slovo, pán predseda. Začal by som tým, že prednesem niekoľko všeobecných poznámok. Viac ako kedykoľvek predtým, teraz je tu jasná súvislosť medzi kohéziou, teda politikou súdržnosti, súdržnosťou medzi členskými štátmi, medzi úniou a taktiež e, obranou a bezpečnosťou, pretože ak budeme vhodne riadiť bezpečnosťou, môže to byť veľká politická výhoda, ktorá môže prehlbiť súdržnosť, koherentnosť našej únie. Preto ja podporujem myšlienku vytvorenia skutočnej Európy s eh, obranou a bezpečnosťou, s tým málom, čo máme k dispozícii. Čísla síce nie sú až eh, eh, také vysoké v roku 2027, možno budeme mať menej ako 20 miliard eur plus kumulatívny efekt a tak ďalej. V porovnaní s výdavkami na obranu niektorých členských štátov ešte stále je to veľmi málo. Predsa len je to však dôležité na začiatok a musí sa to naložite spustiť aj v novom VFR. Chcel by som sa neskôr opýtať komisie a SVČ, ako to vnímajú, v ktorých oblastiach podľa nich by sa malo začať splnením nových obranných projektov. Pretože ja sa domnievam, že v jednej konkrétnej veci, teda kybernetická a hybridná oblasť, tu členské štáty dokážu toho dosiahnuť veľa spoločne e, s mm, celkom slušnými nákladmi, keď sa zoskopia naše zdroje Môže to mať obrovský, teda dosť významný pozitívny dopad. A tiež by sme sa dokázali efektívnejšie brániť. Zatiaľ totiž žiaden jednotlivý členský štát nedokáže také niečo zvládnuť e, samostatne. Len sa pozrime na najrozvinutejšie členské štáty, najvýbavenejšie členské štáty ako Francúzsko, Nemecko či Veľkú Britániu. Ani tie nemajú dostatočné kapacity zvládnuť to samostatne. Preto Jediný spôsob, ktorý nám to umožní, je spolupráca EÚ. Ďalej investície do oblastí, v ktorých dochádza k významným vývojom, ako napríklad drony, teda bezpilotné lietadlá, ďalej lasery a rôzne iné vedecké, technologické možnosti, ktoré môžu zaplniť medzery, tak aby členské štáty ich mohli využiť. Ďalej to sa týka mobility v oblasti obrany. Ako vnímate e, správne plnenie v tomto smere? Vzhľadom na to, že v parlamente nie je celkom jednotný pohľad na túto oblasť, by sa mali previesť e, peniaze niečo menej ako 10 miliárd z nástroja Spájame Európu. Musí sa stanoviť jasne priority, ktoré s tým budú spojené a tiež musíme mať e, dostatočne strategické plánovanie, musíme totiž investovať do mobility v oblasti obrany, tam, kde je to najnaliehavejšie potrebné. A ja sa tu odvolávam na slova kancelárky Merklovej. Ona predvčerom povedala, že musíme spojiť naše sily aj v tejto kybernetickej oblasti. Z oči v oči skutočnej hrozbe zo strany Ruska. Preto si to bude vyžadovať spoluprácu všetkých krajín. Je to strategický proces. Nie je možno sa k tomu postaviť eh, nejako krátkodobo, zaplňať len medzery tu a tam. Vyžaduje si to dlhodobé spoločné plánovanie, vďaka ktorému náš kontinent bude schopný presúvať vybavenie aj jednotky v prípade potreby. A chcem sa opýtať priamo SVČ, máte v pláne začať s rozvojom protokolov? ide tu totiž len o presun tankov, nákladných vozidiel a tak ďalej. Ide tiež o presun jednotiek. Tiež ide o rýchlosť, ako to prebehne. Nemôžeme predsa požiadať eh, Putina, že teraz si dáme prestávku na kávu, aby sme mohli presunúť naše jednotky eh, do tej či onej oblasti. Musíme sa pripraviť veľmi dôkladne. Musíme mať pripravený plán zásahu, aby sme dokázali reagovať čo najrychlejšie. Tiež by som rád vyzval komisiu aj radu, aby sa snažili predchádzať e, nejakým rozdielnostiam. Ak sa totiž k otázkom obrany postavíme bez rozdielov, bez nejakých priepastí, tak zajistíme solidaritu v Európe. Prosím vás, aby ste to presadili aj s cieľom vývoja Európskej obrannej stratégie, čo bude prospešné pre všetkých, eh, pretože to prehlbí našu úniu a zvýši sa bezpečnosť všetkých. Ďakujem pekne. Kto ďalší chce ešte vystúpiť? Pán Tarant. Ďakujem. Pán predseda. Ja som tu vlastne zbraň s dvoj, dvojakým nasadením. Zastupujem pani Valero eh, z výboru SEDE a som tiež eh, súčasťou výboru pre rozpočet. Mám na starosti znižovanie nákladov. Mal by som tri otázky, ak dovolíte. Dokument, eh, ktorý sme dostali pred dnešnou schôdzou, spomína cieľ výdavkov na obranu z rozpočtu vo výške 2 HDP pre každú krajinu. Máme teraz e, proces EVFR. E Európska únia sa zaviazala, že chce splniť tento cieľ na to. Myslím, že krajiny, ktoré sú mimo NATO, najmä Švédsko, Rakúsko, Fínsko, pre ne to môže byť problémové, prispievať eh, z európskeho rozpočtu na prevádzku na to a naplnenie cieľov na to. Ďalej. Eh, kolektívna územná obrana očakáva sa v tomto smere čo skoro summit. To je dosť zásadná úloha a nie je to spomenuté nejako v zmluve ale nový nástroj VFR sa e, na tieto úlohy zameriava, teda ako chcete dosiahnuť, e, že v budúcnosti investície do obrany pomôžu e, primárne plniť vojenské úlohy, tak ako sa tu popisuje v našej zmluve. A ešte čo sa týka vojenskej mobility, teraz analizujeme návrh stiahnuť prostriedky z nástrojstva Európu a pre mnohých to znamená, že tanky zo západu by sa mali posúvať na východ, možno železnicou alebo niečím podobným. Môže to mať za následok jeden konkrétny prípad, e, teda súvisí to s problematikou Rail Baltica. Komisia totiž tvrdí v tomto prípade, že je to železnica, ktorou Vojenský materiál sa môže vlastne presúvať v oblackých krajinách. Pred 110 rokmi ozbrojené vlaky zavážili na boisku. Teraz sme predsa trošku v inej situácii. Ozbrojené vlaky nezavážia v rovnakej miere. Môžu sa teda využiť všetky tieto peniaze z projektu Rail Baltic – z povladských krajín, pretože čínsky tovar sa nebude prevážať ani žiaden iný tovar a ani tento ozbrojený materiál. Ja už nehovorím teraz mene kolegyne Bodil Valero. Európska obrana a obrana politika EU je dôležitá. Musíme prekonať nedôveru, ktorá pretrváva vzájomne medzi krajinami. Tiež musíme budovať kapacity a každé jedno euro, ktoré sa na to vynaloží, bude dobre využité, ale len za predpokladu, že naozaj budeme meniať prostriedky na obranu, nie na ďalšiu budovu PHS v Bruseli, kde síce je veľa príjemných ľudí, ale títo ľudia nedokážu urobiť nič v oblasti obrany. A to je zhruba všetko z mojej strany. Merci, monsieur Ďakujeme pekne. Kto ešte, prosím, žiada o slovo? Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil. Neskôr by som aj ja rád eh, privítal eh, pedagogickú povahu tohto dokumentu z pera DG pre rozpočet Európskej komisie, ak sa nemýlim. Myslím, že to veľmi dobre ilustruje celý rád zbraňových systémov eh, s 178 v Európe, 30 v USA, ďalej 17 druhov bojových tankov, len jeden v USA, ďalej torpedoborce 29 v EÚ, 4 v USA. Stíhačky 20 v EÚ, 6 v USA. Mohli by ste byť konkrétnejší? Ehm, je totiž možné, že v EÚ sa e, nakupuje vlastne vybavenie, vojenské vybavenie v USA. Mohli by sa v tejto tabulke aj uviesť, aké druhy vybavenia sú naozaj európskeho pôvodu, ktoré sa vyrobili v Európe a ktoré sa vyrobili v USA alebo niekde inde. Len aby sme trošku posilnili európskeho ducha, tak povediac, je síce dobré mať takýto nástroj PESCO, ale ak v rámci PESCO sa budú nakupovať e, jednotky vybavenia, e, stíhačky, helikoptery a podobne inde, tak e, sa to možno bude trochu míňať účinku čiastočne. Ďalšia otázka, ktorá sa týka peska. Existuje osobitný rozpočet e, na pesko? Ako to vlastne presne funguje, ak na to nie je osobitný rozpočet? Je to nejaká kombinácia, ktorá by súvisela so spoluprácou, partnerstvom, ale ako presne sa to rozpočtovo vníma. Ďalej tretia poznámka, to sa týka zmluvy. Prečo len my tu zastupujeme európskych občanov a vychádzame preto zo zmluvy, pričom v Európe je veľká podpora pre vytvorenie takéhoto európskeho obraného systému. Nemyslíte, že by sme mali viac klásť dôraz na to, že je potrebné pristúpiť k zmene zmluvy? Myslíte, že komisia um, je strašný zmluv, ale nemyslíte si, že by bolo vhodné uh, oživiť verejnú diskusiu o tejto veci, pretože tu ide naozaj o demokratickú legitimnosť. A ešte v neposlednom rade nebudem spomínať dôležitosť jednoty v oblasti rozpočtu, Rozpočet Európskej únie je súbor rôznych nástrojov, rozpočtových, mimorozpočtových, rôznych trastových fondov, ale z objektívneho hľadiska to je neprehľadné pre občana. Teda naozaj to je problém z hľadiska demokracie. Ak chceme argumentovať v prospech európskej obrany, nemyslíte si, že by sme mohli dokázať, že existujú iniciatívy v oblasti obrany národnej úrovni, ktoré nie sú dostatočne efektívne a ak by sa tieto prostriedky mohli presunúť, ktoré nie sú teda efektívne využité na národnej úrovni, aby sa dali k dispozícii do európskeho rozpočtu, tak aby sa ukázalo, že tým, že bude lepšie vybavený európsky rozpočet, môžu sa vlastne znížiť národné rozpočty a celkovo sa nejako nezvýšia celkové náklady na obranu v Európe. Toľko teda z mojej strany mojich niekoľko snov, o ktorých som sa chcel s vami podeliť. Nech sa páči. Teraz priestor na odpovede. Želáte si reagovať? Nech sa páči. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci. Ďakujem pekne. Ďakujem za tie otázky eh, poslancom. Pokúsime sa na ne zodpovedať. Cieľom nie je nejako rozdeľovať ľudí. Myslím si, že všetky oblasti, ktorým sa venujeme v posledných rokoch, e, sú e, alebo majú ísť takým smerom, aby sme sa práve že zladili v otázkach obrany a e, v posledných rokoch sa, to nám, sa nám to aj celkom dári. Potom pokiaľ ide o tú zmluvu, či to spadá pod, alebo je to mimo, ja si myslím, že to nie je mimo. Robíme to e, v rámci existujúcej zmluvy. Čiže to, čo spadá pod zmluvu a čo je financované z rozpočtu, to e, nie je to isté ako to, čo nie je financované z rozpočtu. Teda to, čo je, to, čo nie nie je to, nie je to, to isté. Tak. Osobne sa takto vysvetliť toto európskym občanom, e, to môže byť problém, nie? Oni e, by bolo dobre, keby sa tieto veci jednoznačne vysvetlili. Ja chápem, že vy to z hľadiska e, právneho rozdelujete, ale v istom momente je to skôr otázka komunikácie voči občanom. Treba to jasne pomenovať. Jasne hovoriť s našimi občanmi. Áno, pán predseda, ja s tým súhlasím. je to presne práca politikov, takto komunikovať s občanmi. Sme tu preto, aby sme vám eh, v tejto práci pomohli. A ja sa budem aj naďalej snažiť, aby som v, eh, v tomto eh, pomáhal. Pokiaľ ide o štrukturovanú stálu spoluprácu, tá spada pod zmluvu. Je to 46, člán 46 ale väčšina aktivít, ktoré prebiehajú v rámci tejto spolupráce, väčšina z nich je e, financovaná čiastočne cez e, aktivity komisie, ale to je iba časť e, prostredníctvom EDF. Máme tu spomínané tie opatrenia, ktoré sa už spustili a tak ďalej, ale proste je to iba isté percento v konečnom dôsledku. Tak to proste je. To ale neznamená, že sa pracuje nejako mimo rámca zmluvy alebo nejako netransparentne. Naopak pracujeme v rámci jasného právneho rámca, ktorý je jasne definovaný, spada pod zmluvu, v nej sa uvádza, ako to je s obrannou politikou a my v súlade s tým konáme. Máme tu článok zmluvy, ktorý nám dáva isté obmedzenia Tiež sa na ňom dohodli členské štáty, 42 a tam je presne e, napísané, aké sú dopady, e, pokiaľ ide o financovanie e, obranných aktivít. Proste sú obmedzené tým spôsobom, pokiaľ ide o to, čo sa financovať z európskeho rozpočtu. A myslím si, že aj v rámci tohto článkov komisia spravila, vykonala takú, takú kreatívnu interpretáciu, takú pozitívnu interpretáciu, aby bolo e, možné e, e, dôjsť tam, kde bolo treba dôjsť. Treba to oceniť zo strany komisie, aj zo strany odborníkov na právo, pretože nevždy tomu tak bolo. Samozrejme, nikdy nebudú spokojní úplne všetci, ale takto sa to stalo v tomto prípade a vnímam to pozitívne. Nemali by sme sa podľa mňa sústredovať najmä na to, ako sa to bude e, financovať, alebo teda nie v prvom rade, alebo kde sú tie financie. Realita je taká, že e, väčšina tých financí, ktoré e, máme, pokiaľ ide o financovanie kapacít, naďalej budú prichádzať z členských štátov. To bude ich zodpovednosť aj naďalej. Tak to proste je. Či je možné hovoriť o, o nejakom ďalšom pokroku, o nejakých snoch, ako ste spomínali, ja tiež rád snívam. Ja si myslím, že môžeme uvažovať o budúcnosti e, aj takýmto ambiciozným spôsobom. Tak často sa bude do rozpočtu financovať, možno, že jedného dňa aj e, e, tento článok 41.2, pardon, aj ten jedného dňa sa bude nejako reinterpretovať, ale zatiaľ sme a fungujeme v rámci toho rámca, ktorý máme k dispozícii, treba ho rešpektovať, treba akceptovať tie obmedzenia, ktoré e, predstavuje a žiť s tým. Čiže iba zopakujem to, že e, pracujeme v rámci zmluvy tak, ako je v súčasnosti interpretovaná a naše aktivity spadajú do tohto rámca ktorý je dobre nastavený, jasne definovaný a my ho rešpektujeme, ale zároveň sa snažíme tie limity istým spôsobom e, potlačiť e, do tej miery, do akej miery právna interpretácia v súčasnosti platná nám to umožňuje. E, boli tu niektoré ďalšie otázky, 2% HDP. Či Európska únia prispieva k cieľu, ktorý nie je v skutočnosti európskym cieľom? A tam odpoveď je jednoznačná. Odpovede nie. Táto povinnosť je povinnosťou členských štátov, ktoré patria do NATO. Netýka sa ostatných krajín. Ale existujú isté povinnosti, ktoré členské štáty na seba zobrali v rámci PESCO. Sú tam isté povinnosti a to znamená, že môžu narastať e, výdavky na obranu, ale to nevyplýva už potom z NATO, ale z týchto iných postupov paralelných, povedzme. E, čiže aj v rámci tohto sa dá mm, ďalej pracovať. Ďalšie otázky, mobilita a dvojité využitie pokiaľ ide o mobilitu, e, tak e, to tiež tým spôsobom súvisí s tým dvojitým využitím. V súčasnosti proces mobility e, to je vlastne identifikácia vojenských potrieb, pokiaľ ide o dopravu v rámci EÚ. Identifikácia týchto potrieb je vnútroeurópskym transferom. Samozrejme spolupracujeme aj s NATO, zohľadňujeme tie potreby, ktoré vyjadruje NATO, ale v končnom sledku je to európsky proces, ktorý zohľadňuje tie potreby, ktoré boli identifikované v rámci NATO a ktorý bude identifikovať potreby, či, sú to, či to infraštruktúra e, a teď a budú do septembra definované. To sú tie technické aspekty. A potom bude tý proces identifikácie projektov, ktoré majú e, byť financované v rámci fondov z európskeho rozpočtu a bolo to jasne povedané, tieto boli e, aj tieto veci boli nakoniec aj dohnuté na rade. Vychádza sa e, práve z tejto logiky dvojitého využitia, takže nebude to nejaká snaha e, alebo nejaké infraštruktúrové projekty, ktoré sú na prospech iba vojenskej prepravy, povedzme, ale aj do prepravy, dopravy civilnej v Európe takéto projekty sa budú financovať a kolegovia z komisie by to ešte vedeli určite detálnejšie opísať. Takže tieto, tieto procesy to teraz e, začínajú, sú procesy e, vojenskej mobility, ale e, nakoniec spomínali ste viacerí, že vojenská mobilita to je vec, ktorá ide ešte mimo potreby našich, našej infraštruktúry. Sú tu rôzne e, nariadenia, e, povolenia na vstup, e, colnica a tak ďalej všetky aspekty treba zvážiť na vyšších mesiacoch na to, aby tieto transfery mohli prebehnúť. Čiže jeden aspekt je infraštruktúra, ale sú tam aj aspekty iné, právne, e, pokiaľ ide harmonizáciu e, do tej miery, ktorá bude potrebná e, toho, čo treba. Čiže je to veľmi dôležitá aktivita Európskej únie, bude na prospech NATO, ale NATO nemá v tomto prípade na to isté prostriedky, ale my áno, takže práve v tejto oblasti budeme, v prípade takýchto projektov budeme konať. My ako EÚ. Neviem, či to ešte nejaké ďalšie otázky, ale myslím, že som to hlavne zodpovedal. E, áno, sme časovo obmedzení, inak je to veľmi zaujímavá diskusia E, samozrejme, bolo treba zodpovedať na všetko, čo tu zaznelo. Pán prezident, nech sa páči. Áno, mám nejaké ešte doplnenia, vyjasnenia. Možno, že ja som sa neviedel úplne e, presne, ale e, naozaj musí tam byť vždy musí tam byť vždy aspoň tri krajiny, ktoré sa toho zúčastňujú. Takže ak, ak som to povedal nejako nejedna, nejednoznačne, tak sa ospravedlňujem. Aspoň tri krajiny sa musia v prípade takého projektu účastniť. To je minimálna požiadavka. 6,5 miliardy na poľskú mobilitu. Tieto sa, táto suma sa pridávajú k Corrupting Europe Facility, čiže to nie je z toho nejako vykrojené. To sú ďalšie peniaze navyše. Okrem tých civilných e, peňazí na tie dvojité účely. Pán Artwi, pokiaľ ide o tú rozpočtovú štruktúru, myslím, že tam sa zhodneme a v návrhoch na ďalší finančný rámec komisia navrhuje integráciu e, tie fondy. Aj tam tá časť, tá položka, ktorá e, sa ktoré je prepojené na tie vojenské aktivity Európskeho rozvojového fondu, e, snažíme sa tomu priebežne e, venovať. Pokiaľ došlo k nejakým zmenám, tak sú tam vždy ďalšie možnosti. A takisto ste, takisto ste spomínali získavanie nákup zbraní, časť e, zbraní, teda konkrétne tú, ktorá sa kupuje mimo EU e a tam sa navrhujú v rámci toho programu rozvoja Eh, segmentu obrany eh, taký postup, aby sa podporil nákup takých produktov, ktoré sa rozvíjali v rámci EÚ. Čiže chceme byť čo možno najviac strategicky autonómni a to sa týka aj nákupu. Ďalej, pani Ingraman. Merci beaucoup, monsieur. Ďakujem pekne. Ďakujem za tie otázky, za tie pripomienky. Myslím, že kolegovia už povedali, čo bolo treba, takže už to nebudem naťahovať. Výborne, ďakujem pekne. Závery. Claire Modi, nech sa páči. Thank you very much and... Ďakujem a ďakujem aj rečníkom za podrobné prezentácie. Reakcie a reakcie na otázky. Myslím, že by sme mohli pokračovať ešte dlho a zachádzať do väčších podrobností týchto konkrétnych bodov, o ktorých sa tu hovorilo, čo ja viem, správa a tak ďalej a tak ďalej, jednota a podobne, vec, ktorú, ktorá zaujíma predsedu. Myslím si, že zapojenie oboch výborov do tejto témy zdôrazňuje ten význam, a vážnosť, ako bereme toto poslanie, túto politiku. A určite to bude stále prebiehajúca kontinuálna debata tu s nami v parlamente a myslím, že všetci máme záujem dostať sa ďalej od tohto návrhu k legislatíve a k realite, ktorú potrebujeme dotiahnuť v najbližšom viacročnom finančnom rámci. Ďakujem vám veľmi pekne a ďakujem pán predseda za toto spoločné e, stretnutie našich výborov, ktoré nám umožnilo prebrať túto tému v dostatočnej hĺbke. Ďakujem, Claire. Ďakujem, vážená pani a pán za túto veľmi zaujímavú debatu. Určite o týchto témach ešte budeme znovu